Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. We had a uh, also... Dobré ráno, kolegovia. Ospravedlňujem sa za to, že trochu meškáme so začiatkom. Mali sme uh, na úvod uh, spoločnú schôdzu s výborom FAM. Trošku sa to natiahlo, preto o niečo neskôr začíname túto časť schôdze. Najskôr pristúpime k schváleniu programu. Máme nasledovné zmeny. Bod 24, výmena názorov s pánom Ficasom, gréckým ministrom sa musí odložiť. Je tu na miesto neho nový po 24 prezentácia návrhu správy o, implementácii šengenského AKY v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom. A toto prebehne 26. apríla od 9.30 do 10.00. Ďalej nový bod 24. E, otázka na písomné zodpovedanie komisii v otázke talianskej legislatívy v súvislosti s povinným e, časom uchovávania údajov o telekomunikáciách. To prebehne o 10. hodine zajtra, taktiež spoločnosť chodze z FAM o správu Becera. Aha, to už sme mali dnes ráno. Dobre, výborne. Toľko teda oznámy, ak nie sú žiadne námietky programu v takto upravenom znení budeme považovať program za schválený. Čo sa týka jazykového pokrytia, Máme tlmočenie vo všetkých jazykoch, okrem írskej gálčiny tentokrát. To je pozitívne. Ďalej e, podporenie odporúčaní koordinátorov vymenovanie spravodajcu pán López Aguilar bol vymenovaný za spravodajcu otázky komunitárneho kódexu v, o vízach. Ja ako predseda výboru a keďže došlo k oznámeniu GUE NGL, keďže nie sú schopní vymenovať správodajcu k tejto téme, ja prevezmem správu, ktorá sa týka rozhodnutia rady v súvislosti s dohodou medzi EÚ a Švajčiarskom ďalej doplnkové pravidlá o finančnej podpore pre externé pravidlá a vízovú otázku. Pýtam sa, či výbor týmto odobruje tieto odporúčania ak áno, tak ich potvrdíme. Prepašte, mám dosť veľa oznamov. Je to musím to všetko prečítať. Robte si medzi tým niečo, píšte si e-maily. Nie, nie, nie, nie, nie. Samozrejme, že nie, počúvajte ma. Prijatie eh, korigenda na základe Abru 3.1 ide o nariadenie 2016-679 Európskeho parlamentu a rady 27. apríla o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a tiež v oblasti voľného pohybu takýchto údajov, ktorým sa odvoláva smernica 9546 EC, riadenie o ochrane údajov a taktiež korrigendum smernici 2016-680 Európskeho parlamentu a rady 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb, čo sa týka osobných údajov. Tieto korigendá naprávajú viacero zjavných chýb, aby bola zaistená koherentnosť tohto textu a taktiež aby bola zaistená terminologická konzistentnosť. Právnici lingvisti rady tieto korigenda vypracovali spolu e, s e, parlamentom podľa týchto návrhov predseda v prípade potreby navrhne korigenda na schválenie výboru, ak politická skupina alebo skupina poslancov e, nebudú e, požadovať, aby tieto korigenda boli predmetom hlasovania podľa pravidla 231, tak ich budeme považovať za schválené automaticky. Žiada niekto, prosím, aby sa o týchto korigendách hlasovalo, o týchto opravných dokumentoch? Predpokladám, že nie, takže ich budeme považovať za schválené. Ďalej, eh, delegované a vykonávacie akty 23. apríla parlament obdržal návrh eh, rozhodnutia komisie, aby sa uchovávali údaje v systémoch vstupov a výstupov. Aj čo sa týka príloh, eh, tento základný akt a nariadenie z roku 2017-226, kde sa hovorí o vytvorení e či prijatie tohto vykonávacieho aktu sa postupí všetkým poslancom výboru LIBE, 27. apríla interná lehota na námietky je stanovená na 7. mája. Ak si želáte vzniesť námietky, informujte láskavú sekretariát výboru LIBE pred 2. májom. Ďalší oznám. Ide o pripomenie si pamiatky Stefana Zapalu. Chcel by som oceniť pána Stefana Zapalu, ktorý e, žiaľ zomrel minulý týždeň. Ak si spomínate, ak ste ho poznali, bol podpredsedom tohto výboru od roku 1990 do roku 2009 a ak súhlasíte, navrhujem, aby sme si pripomenuli ho pamiatku minútou ticha. Ak súhlasíte, tak navrhujem, aby sme povstali na minútu ticha. finally, colleagues, uh, we have an... A ešte chcem pripomenúť, že máme elektronické hlasovanie o 11. hodine a zajtra o 12. hodine. Upozorňujem, aby ste si pripravili hlasovacie karty. Dobre, takže týmto sme vyčerpali všetky oznámy. Teraz môžeme prísť bodu 4. Ide o výmenu názorov s pani Mičuk, ktorá je už nie novou, ale ešte stále predsa len eh, relatívne novou, relatívne nedávno vymenovanou generálnou riaditeľkou DG Home. Myslím, že máme poprvýkrát možnosť stretnúť sa s vami v tejto novej funkcii. Okay, sorry. I thought maybe as I'm not speaking, I'm mumbling. Not mumbling, I speak louder, yeah? Or is that what it was? No. Okay. That's scary. Myslel som, že na mňa niečo kričíte. Úplne som sa zľakol, pani Veržia, keď ste takto zdvihli hlas. Ale nevadí, aspoň e, máme adrenalín na dostatočnej úrovni. Ešte raz srdečne medzi nami vítam pani Mišu. Je to veľmi neľahká funkcia. Uh, Teší nás, že ste sa prišli s nami porozprávať. Máme množstvo veľmi dôležitých tém aby sme však trošku možno určili e, tematiku dnešnej diskusie, možno by som mohla navrhnúť, by sme hovorili o interoperabilite, taktiež o očakávané návrhy bal a azylový balík, situácia v rade. To by sme, tým by sme vedeli zaplniť celú schôdzu, ďalej uh, Dublinské nariadenie, vieme, že modrá karta je zablokovaná, tiež strovanie hraníc, IBM, budúce programy BMM ISF. Toto sú veľké témy, teda možno ak k ním by ste sa mohli vyjadriť, e, prípadne aj k iným, na ktoré upozornia kolegovia. Teraz vám s veľkým potešením, pani Míšu, dávam slovo a ešte raz blahoželám k vymenovaniu do funkcie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, som veľmi rada, že mám možnosť opäť sa stretnúť s vami. S mnohými sme eh, boli v kontakte viackrát už aj v minulosti, keď som pôsobila na generálnom rediteľstve pre spravodlivosť. A už eh, mesiac pôsobím v tejto novej funkcii v DG Home. Chcela by sa vám približiť naše priority, Chcela by som si vypočuť aj vaše stanoviská. Viem, že máme veľmi konštruktívny vzťah a založený na spolupráci so spravodajcami, s celým vašim výborom. A mojou úlohou je len pokračovať v tejto dobrej atmosfére spolupráce. Urobím všetko preto, aby sa to podarilo. priority nášho generálneho riaditeľstva, čo sa týka legislatívnych eh, tém, sú dosť vysoko na zozname priorít. Komisia, Rada a parlament v spoločnom vyhlásení všetkých prioritách sa objavujú aj tieto naše priority. Ja spomeniem niektoré z nich, ktoré sú súčasťou tohto spoločného vyhlásenia, ale zároveň by som vás rada informovala, že čas nás tlačí. Každý deň naozaj na každom dni záleží, nielen na každom týždni, ale na každom dni, aby sme dosiahli čím skôr dohodu aj vzhľadom na to, čo sa udeje v maji budúceho roka. Spomeniem teda niektoré hlavné výzvy. Poprvé, reforma spoločného azylového systému. To je prioritná téma. Myslím, že to môžem povedať nielen za komisiu, ale to platí aj pre parlament a radu. Veľmi úsilovne pracujeme spolu s členskými štátmi na tom, aby sme dosiahli dohodu v snahe dosiahnuť definitívnu dohodu naozaj o texte, potom čo budú vytvorené všetky predpoklady a tiež sa snažíme o vhodnú rovnováhu medzi eh, zodpovednosťou a solidaritou. Čo sa týka časového rámca, z ktorého my vychádzame, my vychádzame najmä z toho, čo už je zverejnené v, agendre, v, agen, v programe lídrov, že na samite v júni chceme, aby sa prijal všeobecný prístup, teda usmernenia o ďalších krokoch a taktiež záväzok, že to, čo robíme, sa uberá správnym smerom. Bulharské predsedníctvo robí všetko preto, aby táto téma dostala konkrétnejšie obrysy. Metodika ich prístupu je e, v niečom iná ako predchádzajúcich predsedníctv, ale je to spolu podporou komisie. Myslím, že zhruba do 15. mája, pretože potom už to musíme pripraviť pre schválenie na samite. Do 15. mája teraz e, teda plinie veľmi dôležité obdobie aby sme text e, dotiahli a pripravili e, na summit. Keď som sa stretla s predsedom pred dvoma či troma týždňami, som už zdôraznila, že budem k dispozícii parlamentu. Ochotne prídem na schôdze vášho výboru, aby sme mohli prejednať e, celý azylový balík, pretože podľa mňa Dublin je veľmi významnou súčasťou, ale Azylový eh, balík taktiež je to gro nášho spoločného úsilia, na ktoré sa musíme sústrediť. Tiež by som rada spomenula Eurodak. Dnes popoludní, naozaj dnes som celý deň v parlamente, poprvýkrát v tejto novej funkcii. Dnes popoludní tiež sa budem venovať tejto téme. Viem, že už sme veľmi blízko kompromisu a to sa chystáme prejednať aj na trialogu spravodajca, tieňový spravodajca urobili kus práce. Viem, že teraz e, pripravujú dnešnú schôdzu na popoludnie. Chcem zúrazniť, že revidovaná verzia Eurodaku prekračuje rámec azylovej reformy. Mm, preto komisia vo svojom oznámení a vo svojej správe zdôraznila, že Eurodac a revidované nariadenie EASO sa nepovažuje e, za balík. Môžu postupovať e, aj čašie oproti ostatným častiam balíka. Eurodac má zatiaľ zvýšiť efektívnosť e, politiky návratov Európskej únie taktiež určiť malé osoby, ktoré nie sú zaregistrované v EU databázach a tiež to pomôže hľadiska interoperability s ostatnými informačnými systémami tam, kde je to primerané a potrebné. Ďalší návrh, ktorý je už vo veľmi slubnej podobe, čo sa týka rokovaní, to sa týka nariadenia kvalifikácie, taktiež v príjímacích podmienkach a tiež v rámci presídľovania únie. Aj tu chceme veľmi privítať pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť na posledných trialógoch a verím, že s podporou správodajcov, konkrétne pani Pajon, pani Infeld a pani Bok sa nám podarí eh, čo najskôr dosiahnuť kompromis eh, v tých ešte zostávajúcich otvorených témach eh, z bulharského predsedníctva. Tiež by som rada spomenula, že je tu jedna téma, o ktorej si myslím, že by sme sa na ňu mali viac orientovať asi cene riadenie o azylových konaniach. Tu nebol zatiaľ prijatý rokovací mandát. Minulý týždeň na Koreperi som upozornila členské štáty, že je potrebné na to začať pracovať intenzívne, pretože si myslím, že toto nariadenie o azylovom konaní je súčasťou azylového balíka. A ak chceme využívať Dublin, ak chceme, aby postupy boli efektívne. E, bez tohto nariadenia sa nezaobídeme. A oslovím aj spravodaj. spravodajkyňu pani Ferreira aj tenevých, e, ďalších e, spravodajcov. Ponúknem im svoju podporu a pomoc v prípade, že ju budú potrebovať. Čo sa týka legálnej migrácie, už pán predseda spomenul, modrú kartu vieme, že je to zablokované, ale snažíme sa aj v našich rokovaniach dosiahnuť dohodu s členskými štátmi a snažíme sa nájsť riešenie, ako posunúť ďalej tento návrh, pretože sa to považuje za jednu z priorít na úrovni komisie. Komisia paralelne tiež uznáva význam legálnej migrácie Ehm, vieme pilotné projekty o legálnej migrácii v snahe podporovať legálne formy vstupu do EÚ z afrických krajín, aby sme pokryli nedostatky na trhu práce v členských štátoch a tiež aby sme posilnili celkovú spoluprácu v oblasti migrácie. Chystáme sa poskytnúť aj finančnú podporu a preto tieto pilotné projekty sú ešte len v úvodných fázach, ale už sme tento proces začali. Ďalej víza. Viete, že čo sa týka návrhu, ktorý sme predložili v marci, čo jeho obsahom, je, cieľom je posilniť, zefektívniť a zvyšiť bezpečnosť azylovej politiky. Mm, potrebujeme tiež vytvoriť spoločnú výzvu politiku, ktorá zlepší spoluprácu s krajinami mimo EÚ v oblasti návratov neregulárnych migrantov. O tri týždne sa chystáme doplniť tento návrh o návrh vizového informačného systému v máji. Teším sa už teraz na diskusie na túto tému s vami ďalej interoperabilita. Interoperabilita bola dlhodobo našou prioritou a naďalej ostáva aj čo sa týka rokovaní. Bulharské predsedníctvo má za cieľ dosiahnuť všeobecný prístup Chápem, aký rozsah toto úsilia, ale verím, že váš výbor bude schopný prijať svoje stanovisko ešte pred letnou prestávkou. Ďalej, e, potom budú môcť začať rokovania s rakúskym predsedníctvom. Chcela by som vám ešte spomenúť, keďže v oblasti interoperability a ďalších návrhov, a k tomu sa ešte vyjadrím, e, som bola súčasťou tohto úsilia aj vo svojej predchádzajúcej funkcii, funkcii ako zástupkyňa generálneho tajomníka. Zapojili sme do toho aj agentúru pre základné práva, aj EDPA do všetkých týchto prípravných fáz. A tiež sme zaznamenali stretnutia na vysokej úrovni expertnej skupiny. Obe tieto agentúry boli súčasťou týchto expertných stretnutí. Som vďačná za úsilie, ktoré sa vynakladá. A tiež som ťažila za dokumenty, ktoré predložili minulý týždeň. Tieto dokumenty tiež zapadajú do kontextu rokovaní. Spravodajcovia už boli vymenovaní a teším sa na to, že budem spolupracovať s pánom Lenarsom, s pánom Melom a ďalšími spravodajcami. ETIAS je podľa mňa už vo veľmi eh, dobrej fáze. Práve dnes, dopoludne sa to prejednáva na koreperi, aby sa dosiahla dohoda o revízii niektorých aspektov mandátu, ale som si takmer istá, že sa nám podarí sformulovať to tak, že tento kompromis tak bude zodpovedať požiadavkám parlamentu. Čo sa týka druhého informačného systému, tak tam je taktiež e, rozvoj vecí, vývoj vecí. Myslím si, že na konci mája príde posledný trialóg. Vieme, že výbor kont podporuje tento návrh, tak ako v prípade EU LISA. A čo sa týka EU LISA, tak tam som si vedomá, dvoch vecí, ktoré boli eh, predložené minulý týždeň. Tam už nás sa začali veci hýbať. Po prvé, tam ide o to, či sa bude rozširovať nová eh, platforma pre IT riešenia. Na druhej strane tam mám otázku členských štátov, ktoré nemajú kapacitu na vývoj informačných systémov, ktoré my žiadame, tak ako im EU LISA môže pomôcť splniť e, požiadavky pre systémy, o ktoré my stojíme. Myslím si, že pani spravodajkyňa Makovej odvádza skvelú prácu a komisia potom sa stretne v polovici júna a čo skoro aj vy obdržíte list ohľadom zásadných zmien, ktoré budú teda v súvislosti s návrhmi o interoperabilite a pozrieme sa na to, ako sa pozrieme na prepojenie týchto dvoch návrhov. Taktiež vás chcem informovať v súvislosti s hraničnými kontrolami, Takže na tom pracujeme, ale taktiež na um, externých uh, kontrolách, na externých hraniciach. Pre niektoré členské štáty toto je prepoklad preto, aby súhlasili s celým azylovým balíčkom. Čo sa týka kontrol na vnútorných hraniciach, včera som sa stretla s veľvyslancami členských štátov, ktorí oznámili, že ešte 6 mesiacov budú prebiehať kontroly a taktiež s členskými štátmi, ktoré s týmito krajinami susedia. A prebehla veľmi konštruktívna otvorná diskusia ohľadom dopadu tohto všetkého a ako postupne tieto kontroly odstraňovať. Ale tiež vám môžem povedať, že ten dopad je jasný a nie je len hospodársky, ale je tam aj dopad na dôveru v Schengen a tuto komisia chce hra, hrať dôležitú úlohu, aby sa toto odstránilo. Komisár Avramopoulos taktiež jasne povedal, že kontroly na interných hraniciach nemôžu e, zotrvať navždy. Nebudem hovoriť nejak zoširoka o balíčku bezpečnosti, ktorý sme schválili v apríli, ale predložili sme veľa návrhov, už začali diskusie s občanskou spoločnosťou, s podnikmi, s Európskym parlamentom a väčšinou sa týkajú umožnenia prístupu k informáciám o bankových a finančných účtoch. Pamätám si, že tu prebiehali diskusie ohľadom smernice o praní špinavých peňazí, diskutovali sme o úlohe FIU. A v tomto, alebo v tom návrhu vtedy sme vykonali veľmi e, dôskladné hodnotie vplyvu a taktiež teda v súvislosti s elektronickými dôkazmi Ďalej naše nariadenie ohľadom explozívnych e, prekurzorov a ohľadom e, zlepšenia e, exportných a importných kontrol strelných zbraní. A teraz na záver budem hovoriť o viacročnom finančnom rámci. 2. mája, teda budúci týždeň, schválime náš návrh. Dnes prebieha na kolegii orientačná diskusia. týka financovania našich politických e, oblastí a kľúčových priorít, tak tam na to sme sa všetci zhodli. A myslím si, že čo sa týka spravovania hraníc, tam taktiež do toho bude zapojené IMF a ICF a financovanie bude navýšené. Taktiež máme rôzne položky týkajúce sa tejto problematiky, rovnako ako aj migrácie v rámci finančného rámca, teda vo viacerých sekciách. A taktiež tam máme prostriedky vyhradené na externé zvládanie migrácie. Žijeme od roku 2015 eh, v turbulentných časoch a vidíme, že nemôžeme k tomuto pristupovať len eh, tak, že budeme zohľadňovať len interné aspekty. Nemôžeme kontrolovať eh, vnútorné hranice. Samozrejme, musíme byť odpovední, musíme byť solidárni, ale taktiež musíme spolupracovať so štátmi mimo EÚ a snažiť sa nájsť hodné riešenia a poskytovať azyl, ochranu tým, ktorí musia byť chránení a taktiež zaručiť, že v Európe ľudia, ktorí nemajú nárok na ochranu, sa bezpečne môžu vrátiť do svojej domovskej krajiny. Taktiež budeme na toto vždy poskytovať dosť veľa peňazí. Takže na záver. Musíme urobiť ešte veľký kus práce. Ja sa spojím na našu spoluprácu. A vyjadrím sa ku všetkým vašim otázkam a pokiaľ to nebude dnes možné, tak to potom zašlem písomne alebo sa sem ešte vrátim. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Mišu. To možno bude nutné, pretože možno presiahneme vyhradený čas a tá téma je skutočne veľmi obsiahla. Tak všetci prosím on rýchlo. Modrá karta. Bol, tá bola zablokovaná. Sú tu dve spravodajkyne, pani Spinelli a pani Grisbeck. My sme sa chceli stretnúť s tieňovými na túto tému, ale kolegové neboli voľní. Chcem povedať toľko, že komisia bola na toto pracovala veľmi intenzívne. Nechceme robiť nejaké kompromisy revízia nebude, pokiaľ nebude harmonizácia. A aj vo veľkých krajinách máme populizmus, nové domáce zákony, ktoré sú implementované aj v krajinách ako Nemecko a v podstate vytvárajú takú, taký, takú zábranu, že sa potom nedá dobre harmonizovať, že potrebujeme rozumný, rozumný prístup. Takže v určitých bodoch nemôžeme robiť kompromisy, ale komisia bola veľmi pokroková. Treba hovoriť o právnych, právnom základe, právnom podklade, ale to je to komplikované. Nemáme zatiaľ žiadne spoločné právne opatrenia. Pani Sipo, každý prosím len minútu až dve. Ďakujem, Klod. Budem sa sústredovať na konkrétne otázky, čo týka interoperability, tak tu neviem, prečo by sme sa do toho mali hnať. Veď najprv sme hovorili, že to nie je nič ťažké, že tu len prepíname rôzne databázy, tak aby úradníci mali prístup k dvom alebo viacerým databázam, aby ten prístup bol veľa rýchlejší. Ale tento návrh je veľa komplikovanejší, Vystáva tam veľa technických otázok, rôznych e, pochybností, čo týka napríklad prístupu, ochrany údajov. Takže prečo by sme sa mali ponáhľať? Čo to je? Toto pred letnou pauzou sa budeme ponáhľať a potom po lete budeme hovoriť o praktickom dopade? Neviem, tu si trochu robím obavy. Čo týka azylového balíčka, hovorili ste napríklad o tom, že Eurodac by nemal byť vnímaný ako súčasť azylového balíčka, ale z môjho osobného pohľadu by sme mali z toho robiť balíček, pretože sa obávam, že ináč nakoniec bude Eurodac, ale členské štáty naďalej sa nebudú, môcť, nebudú schopné byť vyjadriť napríklad k Dublinu, takže mali by sme mať nejaký balíček a nechcem, aby sa stalo to, že Dublin sa už nikdy nedorieši a nikdy nepríde nové riešenie. Čo sa týka kontrol na interných a externých hraniciach, ja som videla Avramu Pusolosovo oznámenie ohľadom toho, že kontroly na interných hraniciach by nemali trvať navždy, ale myslím si, že to už asi tretíkrát, čo toto počujem, že kontroly na vnútorných hraniciach by nemali trvať navždy, ale napriek tomu stále pokračujú. A voľné cestovanie už nie je možné a v podstate čo nakoniec? Nikto sa nedostane cez hranicu alebo čo? O čo tu vlastne ide? To som už trochu unavená z toho, že stále hovoríme, že by to nemalo trvať navždy a potom komisia opäť povie, dobre, máte dobré dôvody, prečo tam chcete mať kontroly, takže pokračujte. Takže toto sú moje otázky. Ďalej, čo týka IMF a ďalších fondov, má komisia nejakú predstavu so všetkými tými žiadosťami od členských štátov o to, čo by mal, sa malo vyplácať z európskeho rozpočtu v dolných oblastiach, tak má komisia predstavu o toho, ako navýšiť rozpočet tak, aby sme mohli financovať všetko? Ďakujeme, Natalie Grisbeck. Ďakujem za slovo, Claude. Máme veľmi málo času Najdôležitejšie témy už boli spomenuté. Pani Míšu, veľmi rýchlo tri body, ktoré sa týkajú aj tých blokovaní alebo zablokovaných záležitostí. Modrá karta, súhlasím s Klodom Orajšom, našim spravodajcom. Mnohí z nás, tenových spravodajcov, si myslíme, že by sme mali prekonať pokrytectvo a umožniť, aby táto záležitosť išla kupredu, pretože nemôžeme v Európe vysvetľovať že je treba mať otvorený postoj migračným tokom a kvalifikovaným osobám a tým, ktorí by priniesli niečo dôležité do Európskej únie a súčasne vo vzťahu vo a na rokovaniach to blokovať. Veď nie je možné nájsť iný kompromis, než ten, ktorý navrhol Claude. Takže treba pokročiť v tejto veci. Máte našu plnú podporu. Už to trvá príliš dlho. Reforma Dublinu. Hovorili ste, že chceme dosiahnuť pokrok. Aj my si to veľmi želáme. Mnohí má to totiž veľmi významný dopad e, priamo na životy našich občanov. Ďalej tretia veľká téma, to zatiaľ nebolo spomenuté, je to téma o zmrazovaní a taktiež zabavovaní majetku získaného z trestnej činnosti. Súvisí to s e, trestným zákonníkom. a Vďaka tomu by sme našli e, spôsob, ako kompenzovať, odškodniť obete trestnej činnosti a tiež by sme sa vďaka tomu dostali k dosť značným prostriedkom, ktoré by sa mohli využiť na pomoc obetiam. Aj toto je zablokované zatiaľ. Aj tu sa spolieham na to, že ani túto tému nestratíte z dohľadu. Ďakujem. Ďakujem, Natalie. Teraz Judith. Som že trochu zmetená ohľadom toho, čo nám priniesie tá schôdza na rade v júni a toto horlivé pripravovanie na toho 15. maja, kedy sa to má prelomiť. Toto má všetko metie a to, čo povedala Birgit, je pravda. Stále hovoríme o balíčku v súvislosti s migráciou a s azylom. A čo týka Eurodaku, tak tam sme mali schôdzu tieňových. Ja som odtiaľ odišla, prišla som sem. No a Stále sa tam hovorí o tom, či môžete napríklad nutiť deti, aby vám dali otlačky prstov. Toto samozrejme nie je v záujme dieťaťa, taktiež to nesúvisí s jeho azylovou žiadosťou. Takže chápem, že členské štáty by chceli, aby Eurodac nebol súčasťou balíčka, ale ja osobne by som tam rada videla modrú kartu a ďalšie iniciatívy v súvislosti s migráciou, s legálnou migráciou, aby to bolo súčasťou diskusie a taktiež, čo sa týka rokovaní e, o presidlovaní. A dúfam, že komisia na radu prinesie také posolstvo, že azyl a migrácia potrebujú holistický prístup a že my nevyriešime tento problém, pokiaľ sa budeme pozerať len na otázku návratov a zadržiavania ľudí na hraniciach. Ďalšia otázka. Aká je to vlastne kríza? Západná Európa zatvára azylové centra, už ľudí ne, už im neskotíme pristrešie, pretože sa k sem jednoducho nedostanú a potom možno, možno začnú využívať zase tú cestu cez rieku z Turecka do Grécka. Nová trasa. A potom Nemôžete napríklad na greckých ostrovoch do nekonečna držať utečencov a žiadateľov o azyl. A v podstate aj nejaký súd, keby sa tým zaoberal, by vám povedal, že e, takéto väzenie, že to nemôže byť navždy. No a preto chcem podporiť to, čo povedali kolegovia, že by to mal byť balíček, lebo pokiaľ by sme mali sa E, pokiaľ by sme mali vyhovieť e, želaniam rady a bulharského predsedníctva, tak to je veľmi represívny pohľad na azyl a migráciu, tak takýto holistický prístup nenájdeme. Kolegovia, o 11 ideme hlasovať, takže musím byť stručný. Pani Mišu ešte musí odpovedať ešte štyri rečníci. Prosím všetci stručne. Pani Spinelli, pani Grapini, pani Vachšia, pani Gomeš. A teraz otváram zoznam rečníkov ako prvá Barbara Spideli. Ďakujem. Ja by som chcela stručne sa vyjadriť k tomu, čo ste hovorili o to blokovaní. Ja som spravodajkňou, tieňovo spravodajkňou pre túto reformu a chcela by som vyjadriť svoje obavy až frustráciu nad touto paralizáciou, je to chyba rady, keďže nie sú schopní viesť s parlamentom pokojný dialog a táto neschopnosť sa potom pretavila do nedostatku ochoty dospieť k dohode. Chcela by som hovoriť o dvoch veciach. V priebehu celých rokovaní naša skupina vždy podporovala spravodajkyňu, ktorá skvelo bola alebo spravodajca bol skvelým mediátorom a zaberal sa aj problematickými aspektami, ale sú tu naďalej určité neprekročiteľné hranice, ktoré naďalej sú platné. Ale myslím si, že v niektorých veciach môže byť flexibilný, aby tam veci boli zavádzané postupne a pružnejšie. Taktiež došlo k určitým zlepšeniam a ústupkom z našej strany, ale zo strany rady nie. Práve naopak ukázalo sa, že rada chce e, odsúhlasiť smernicu, ktorá nepriniesie pridanú hodnotu v porovnaní súčasne platnou smernicou. Takže naďalej je treba na tom pracovať, ale musíme dospieť nejakému dobrému výsledku. Taktiež, bohužiaľ, európska zvolá politika je v žalostnom stave. Nie je tu žiadna dohoda ani ohľadom minimálnych príst- legálnych prístupov do EÚ. Toto je obrovská choroba Európskej únie, že sme neschopní myslieť eh, nielen na prítomnosť, ale na demografickú budúcnosť našho kontinentu. Mám jednu otázku. Čo sa týka niektorých aspektov, tak parlament a komisia sa zhodnú. Môžeme potlačiť radu, aby boli rozumnejší, aby vyšli z tej slepej uličky. Aké prostriedky môže komisia využiť, tak aby boli účinnejšie než tie, ktoré sme používali doteraz, aj v priebehu rokovaní. Ďakujeme, Barbara. Pani Mišu by mala ešte dostať príležitosť sa vyjadriť, takže prosím, ďalší kolegovia stručne. Viem, že je to frustrujúce, pani Grápiny. Ďakujem. Budem hovoriť stručne. Mnohé veci tu zazneli. Ja plne súhlasím s tým, čo bolo povedané. Krátka otázka Ďakujem za to, čo ste povedali. A dve veci. Konkrétne. Povedali ste, že 15. maja chcete napísať vyhlásenie pre Európsku radu. Čo týka budúcich volieb, tak problém migrácie členské štáty 4 riadne nepochopili. Pochopili ho občania a úrady. Mali by sme mať koherentné posolstvo. Občania čakajú, že rada sa k tomu postaví jasne aj k tomuto balíčku. Takže čo by ste mohli ešte viac urobiť v súvislosti s nariadením o azylovom postupe? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostane pani Vežia, nech sa páči. Ďakujem. Pokúsim sa veľmi telegraficky. Zrejme ešte budem mať priestor. Spomenuli ste množstvo tém a za to som vám vďačná. Spomenuli ste, že vo viacerých týchto témach to vnímate ako prioritu pre všetky tri inštitúcie. To je pravda, ale nie som si istá, či všetky tri inštitúcie rovnako majú tie isté priority. Som si tým takmer istá, tým sa vysvetľujú aj e, zablokované niektoré témy Myslím, že nemôžeme sa zažiť e, o dohodu za každú cenu, najmä ak nechceme ustupovať e, v oblasti ochrany ľudských práv. A veľmi málo, musím povedať, ste spomenuli otázky ľudských práv a taktiež v princípe právneho štátu. V podstate ste o tom nehovorili vôbec a pritom sú to najzásadnejšie témy pre Európsky parlament a to v mnohých tematických oblastiach, ktoré ste nastolili. Spomenuli ste, že je potrebné dosiahnuť rovnáhu medzi zodpovednosťou a solidaritou. Dobré. Ja by som rada, keby zaznelo aj tiež, že musíme zachovať princíp proporčnosti a nevyhnutnosti medzi potrebou bezpečnosti a dodržovaním ľudských práv a základných práv. Vo vašom vystúpení, ako aj v slovách členských štátov, počúvame posadnutosť k tým, čo nazývate nelegálnou migráciou. Pre mňa aj pre ostatných mnohých neexistuje nelegálna migrácia, neexistujú nelegálni migranti. Sú to migranti, ktorí sú v neregulérnej situácii, pretože legislatíva Európskej únie a členských štátov spôsobuje, že sú v takejto neregulárnej situácii. Teda e, otázka základných práv je vysoko relevantná, taktiež dodržiavanie e, práva na azyl, dodržovanie azylového práva, taktiež e, ženevského dohovoru. Toto všetko musí byť stredobodom pozornosti. Uvediem príklad. Vo Francúzsku v súčasnosti je občan Iránu, ktorý je v zadržiavacom centre, ktorý, ktorému hrozí E, že bude vykazaný e, nútený sa vrátiť do Iránu, pričom v Iráne bol odsúdený e, na trest smrti, zdôrazňujem. Dobre, vo Francúzsku tiež čeli obvineniam, bol odsúdený, ale v Iráne mu hrozí trest smrti, pretože je kresťan. To, čo robíme, prosím pekne, v Európskej únie je škandalozne. Ak chceme poslať niekoho späť do Iránu, niekoho, kto je odsúdený na trest smrti z dôvodu svojho náboženského presvedčenia, to naozaj už prekračuje všetky hranice priateľnosti a je potrebné venovať sa takýmto e, situáciám veľmi pozorne. A posledný rečník, Ana Gomez, nech sa páči, poprosím stručne. Ospravedlím sa veľmi, že som prišla neskôr a nepočula som vás a dúfam, že budú ďalšie príležitosti, ale v každom prípade by som vás rada vám položila otázku. Aké je vnímanie pravidla e, že komisia by mala zohrávať, e, akú rolu by mala komisia hrať nielen s nami, ale i s členskými štátmi. Komisia nemá hovoriť pravdu členským štátom, má im hovoriť pravdu a nie tým, že sa nebude súhlasiť s Dublinom, neotvoria, neotvorí modrá karta a všetky ďalšie. My sa obávame e, obchodu s pašerakmi a to chceme, aby komisia e, hovorila pravdu a nehovorila re- o tom, že existuje retorika proti uh, utečencom a napokon, keď sa hovorí o pokritectve, keď členské štáty sa zapájajú do predaja Schengenu, šengenského priestoru, prístupu do Schengenu, rezidentom Schengenu a dokonca i európske štátne občanstvo. Očakávame správu, ktorá má prísť v novembri. E, komisárka Jourová sa rozhodla ju urobiť spolu s DG Home o zlatých vízach. No je samozrejme príliš neskoro. Toto malo prísť oveľa skôr, pretože e, členské štáty e, tu na čelia veľkému pokrytectvu. Opäť sa vrátime a ospravedlňujem mesa je to jasné, že nebudete schopní nás odpovedať všetko, pretože máte len niekoľko minút a ja chcem tanie, otvorene sa tania ešte 5 minút k správe a potom budeme mať veľmi dlhé hlasovanie, keď ľudia prídu, takže poprosím. Eh, s tým, že samozrejme sa vrátite, sú to mimoriadne dôležité podrobné dokumenty, Kvalita príspevkov bola úžasná, takže i z vašej strany. Samozrejme, takže prosím, dajte nám pár základných bodov. Ehm, nejde len o písomné odpovede, ale myslím, že čoskoro by ste sa mali vrátiť, pretože sú to aktívne súbory, trialog, takže mali by sme onedlho sa opäť stretnúť e, k týmto aktívnym súborom. Takže nech sa páči. Stručná odpoveď. Veľmi rada by som diskutovala s vami e, o všetkých súboroch, ktoré spomínate vy i ja dnes. Nemôžem hovoriť teraz podrobnosti, ale poviem vám nasledovné. Modrá karta. A preto sme mali rovnakú ambíciu ako vy a preto sme modrú kartu dali na stôl. Potom sme sa snažili naplniť naše ciele, našu rolu ako inštitúcia a snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré rozhodne pro, o produkte, ktorý nebude prázdny a preto je zablokované. Nemôžem vám povedať, že sme sa dohodli, že to chceme zastaviť, pretože chcem nájsť príležitosť ja sama, keďže som e, nepracovala na tomto spise zo strany DG Home, chcem dať príležitosť, a to som povedal aj pánu predsedovi, chcem dať príležitosť nájsť isté riešenie. Pokiaľ to na, nenájdem, nenájdeme, pokiaľ to nechce, nebudeme mať niečo, čo je prázdne. To je takto jasné. Pokiaľ ide o azylový balík, azylovú politiku. Ja aj komisia plne súhlasíme s vami, že musíme pristupovať holisticky, komplexne a potrebujeme mať balík, ale nie je to bulharské predsedníctvo, ktoré povedalo, že Eurodat skončil, je to komisia, alebo môže skončiť, je to komisia, ktoré povedala konkrétne e, v Eurodaku, že súd zostane mimo pred z dôvodu rôznych funkcionalít a roli, ktorú má. Čiže existujú členské štáty a vidím, že vy to vidíte ako politickú dohodu a ja plne rešpektujem e, to, čo rozhodnete, roz, o čom rozhodnete, ale to nás nezastaví snahe nájsť kompromisy, kompromisné riešenia, ktoré e, prepoja jednotlivé baličky. Ja nemôžem súhlasiť s tými, členskými štátmi alebo s tými, ktorí hovoria, že nechceme Dublin, nechceme solidaritu, pretože chceme vonkajšiu, kontrol vonkajších hraníc. Nie, takto to nemôže fungovať. Musí to byť komplexný prístup. Ale Eurodac nie je pre nás, pre komisiu, opakujem, nie je ten potrebný prvok pre tento balíček, ale je na vás to posúdiť. Interoperabilita. Áno, interoperabilita interoperabilita je veľmi kľúčová. Je to kľúčový balík, môžeme hovoriť o detailoch nie teraz, ale je to veľmi kľúčový, zásadný balík, pretože prepojí, a nie je to len politické, ale je to i praktické, a prepojí všetky nástroje, ktoré sme vyvinuli. Vyvinuli sme množstvo nástrojov v minulosti, pred poslednou dekádou a nikdy neboli prepojené. Takže máme zostať v tomto stave, máme povedať, že to, čo vložím do jednej databázy v jednom členskom štáte a to, čo vložím do databázy inej v inom členskom štáte, že by nemali byť prepojené, potrebujeme postúpiť nie len z dôvodu migračnej krízy, nie len preto, že existuje táto potreba, ale je to preto, že ten vývoj si to vyžaduje a vždy, vždy v súlade s eh, pravidlami ochrany údajov, a vy veľmi dobre viete, keď som e, rokovala o ochrane údajov, na čo sme narazili. Čiže pri zohľadnení týchto pravidel ako ich základných, pravi, základných práv i práv ochrany údajov. Musí to ísť ruka v ruke. Naša rola s parlamentom a radou a komisia. No, od samotného začiatku som povedala, chcem pre vás, od vás e, od inštitúcie, s ktorou spolupracujete, spolu, spolupracujeme. Chceme vás počúvať, aby sme vedeli, ako pokročíme ďalej i s radou. Nie sú všetky členské štáty, alebo sú teda členské štáty, ktoré majú podobné názory ako tie, ktoré som si vypočula od vás. Čiže moja úloha je teraz snažiť sa spolupracovať s vami a nájsť také elementy, na ktorých môžem vybudovať nájsť správnu cestu, aby sme dosiahli tento balík tak, ako by mal byť, ako by mal vyzerať. Ja som vždy hovorila, že nemôžeme narušiť tie základné princípy a tú pridanú hodnotu, ktorú máme na stole. A posledný komentár z mojej strany. Európska rada bude koncom júna. Forma, z formálneho hľadiska, na to, aby e, sa to dostalo na, niečo dostalo na stôl Európskej rady, potrebujete 3-4 týždne vopred, mať návrhy e, záverov rady. To znamená, že z časového hľadiska nám nič nebráni, aby sme pracovali až do konca mája. Chcem len povedať, že v našom pláne potrebujeme mať isté termíny, isté lehoty, aby sme boli pripravení na júnovú radu. Rada, je JAJ bude zrejme už na začiatku júna a potom Koreper, členské štáty aj my musíme spolupracovať e, v tomto procese pred zasadnutím Európskej rady a vy potom uvidíte, čo, s čím prídu. Myslím si, že už e, som hovorila o, vnút, o kontrolách na vnútorných hraniciach, aké sú naše predstavy a na záver pár slov k viac ročnému finančnému rámcu. Keď sa pozrite na návrhy, uvidíte, že sme urobili rozsiahlu prácu o tom, ako vytvoriť nový MFF, nie len v oblasti, na ktorej pracujeme tu, e, riadenie hraníc a tak ďalej, ale vo všetkých oblastiach e, rozsiahle práce sa venujú hodnoteniu, e, očakávaniam potrieb toho, čo bolo aké boli potreby v minulosti, takže tieto všetky práce budú súčasťou balíka, e, ktorý budeme mať nielen v druhom majovom týždni všeobecný e, rozpočet MFF a potom naše sektorálne návrhy. Myslím, že to bude e, začiatkom júna. Takže, pán predseda, myslím, že som v časovom limite. Chcem vám poďakovať a vždy budem vám k dispozícii, aby sme mohli ďalej diskutovať podľa vašho želania. Ďakujem pekne za to, že ste prišli na našu schôdzu a uvidíme sa čoskoro. Veľká vďaka. Ďakujem kolegovia za vašu disciplínu. Boli to komplexné otázky. Teraz veľmi rýchlo prejdem k Táni. Tania, aby nám podala stručné informácie o trialogu a rokovaniach o e, kvalifikáciách. E, ďakujem, Klod, budem veľmi stručná. Chápem, že tu máme časové obmedzenia. Uvediem len krátke aktuálne informácie, ako vyzerá trialog ku Qualifications Regulations, nariadení kvalifikáciách a stanovujeme podmienky pre medzinárodnú ochranu. Je to e, súčasť siedmých e, legislatív v oblasti azylu. Pri medzinárodnej ochrane hovoríme o tom, ako najlepšie harmonizované statusy pre ľudí s ochranou a približné statusy v Európe, pretože máme rôzne praxe. Komisie, komisia navrhuje smernicu, ktorá v súčasnosti existuje z roku 2016, kde navrhuje zrevidovať tento európsky azylový systém. Začali sme s rokovaniami v septembri počas malckého predsedníctva Mali sme viac ako 40 stretnutí na politickej i pracovnej úrovni. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ako i všetkým politickým konzultantom, ktorí skvele pracovali počas súčasného bulharského predsedníctva. V Štrasburgu minulý týždeň sme mali šiestý trialog a urobili sme skutočne veľmi dobrý pokrok. Podarilo sa nám uzatvoriť väčšinu technických otázok, samozrejme isté politické ťažkosti naďalej zostávajú. Verím, že ešte nám chýbajú jeden, dva trialógy, aby sme sfinalizovali trialóg pred letnou prestávkou. Len nám chcem pripomenúť, v parlamente máme silný mandát, aby sme približi, zharmonizovali medzinárodnú ochranu pre utečencov, ako i povolenie na pobyt na 5 rokov a bojovať potom proti e, sekundárnym pohybom a dodatočné administratívne náklady. Toto je smer, ktorým ideme, ale tieto rokovania sú ťažké, ale pokročujú a ja dúfam, že sa nám ich podarí ukončiť pred letnou prestávkou. Ďakujem, Tania, veľmi pekne a 16. maja bude budúci trialog. Dobre, ďakujem pekne za túto, túto komplexnú informáciu. Kolegovia, na 11. máme hlasovanie, takže poprosím, aby každý z eh, elektronickou hlasovacou kartou bol na mieste o 11.00 a o 11.00 začne hlasovanie. Ďakujem.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 Kolegovia, prosím, zaujmite miesta, začneme hlasovať. Ja začnem hlasovanie, neviem ako ostatní. Kolegovia, poprosím, zaujmite miesta. Takže začneme hlasovanie o bode 6. E, výročná správa o fungovaní šengenského priestoru. Spravodajca pán Coelho. Pán Coelho, chcete sa vyjadriť pred hlasovaním? Ďakujem, pán predseda, len stručne chcem poďakovať za excelentnú spoluprácu s tieňovým spravodajcom a chcem po- počiarknúť, že budeme eh, hlasovať o prvej parlamentnej správe o šengenskom priestore, o fungovaní šengenského priestoru. Myslím, že to je veľmi dôležitý krok nie len pre ochranu občanov a slobodu pohybu, ale zároveň, aby sme zabezpečili demokratickú kontrolu zo strany nášho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Coelho i za všetkú prácu, ktorú ste venovali tejto správe. Musím oznámiť v poslednej minúte technickú úpravu v hlasovacom zozname. Preto je to na strane 6 hlasovacieho zoznamu. 84 z SND nie je pokrytý e, a kompromisom 5 a, ale spada pod kompromis 5, keď 5A nie je prijatý, 84 o, o, o 84 sa nebude hlasovať samostatne. Dúfam, že všetci si to pochopili, takže dobre. A teraz s touto korekciou prejdeme k hlasovaniu a začneme s kompromisom 1. Otváram hlasovanie. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Počkám chvíľku, aby sa všetci pripravili. Stále. E, hlasovanie stále otvorené. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 2. Otváram hlasovanie. Pán predseda. Ďakujem. Moja hlasovacia karta je na ceste. Čiže zatiaľ budem hlasovať manuálne. Vaše hlasovanie je poznačené. Čiže hlasíte hore a dole palcom negatívne. Dobre. Takže kompromis 2, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis 10, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňací návrh 4. 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis 3. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. Prijaté kompromis 3a, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Kompromis 4. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 78 za. Pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis. Pardon, bolo to zamietnuté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5A. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 101. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 24. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 103. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Skupina SAD má jedného hlasujúceho poslanca navyše. Už je to v poriadku. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 11a, kompromis, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 16a, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 9, otváram hlasovanie. Pardon, návrh 115, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Kompromis 12, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 13, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 14, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 169. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 170. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 172. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 26. Otváram, pardon, návrh 174. Pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 177. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 178. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Kompromis 17, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 186, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 78, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Návrh 188, otváram hlasovanie. Pardon, 187. Otváram hlasovanie. Išiel som príliš rýchlo. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 194. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 20a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 20b. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 21. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 22b. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 221. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 22a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 23. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis. Návrh 226, pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 233, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté Kompromis 24a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 238. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 240. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 25. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 247. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 249. Eh, Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté. Teraz citácie 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Citácia 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 3. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 4. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenia kompromis 27. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 28. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 28a. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Pardon. Ešte sa to nestihli odhlasovať kolegovia. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 28a. Otváram hlasovanie. To sme práve odhlasovali, pardon. Teraz teda nasleduje návrh 18. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté kompromis 30. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté návrh 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. Kompromis 31, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie F. Návrh 38. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 39. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 40 za. Pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté. 45 hlasov za, 8 hlasov proti, 3 sa zdržali, blahoželáme spravodajcovi panu Kojovi. Teraz nasleduje podľa programu ďalší bod. Ďakujem za trpezlivosť. Ak ste pripravení, prejdeme k tomuto dosť dlhému hlasovaniu. Máme tu Teraz nasleduje správa Ferrara. Dostali ste záverečný a definitívny hlasovací zoznam a tiež definitívnu verziu konsolidovaných kompromisných návrhov, ako aj dokument alternatívneho textu kompromisných návrhov 42, 43, 44 a v prípade, že kompromisný návrh 39 nebude schválený. Teda môžeme prejsť k hlasovaniu. Ide o spoločný postup pre medzinárodnú ochranu v Únii. Spravodajkyňovi pani Ferrara. Pýtam sa ešte, Lauri, či sa chce uvedť slova. Stručne. Nech sa páči. Ďakujem. Chcela by som sa všetkým kolegom poďakovať za spoluprácu, ktorá prebehla vynikajúco. Bola to nelahká úloha. Začali sme v oktobri 2016. Trvalo to takmer rok a pol. Bolo to 18 mesiacov veľmi intenzívnej práce, veľmi technických, stretnutí a taktiež vzhľadom na politickú citlivosť tejto témy. Myslím, že teraz sa dá povedať, že sa posúvame k uzavretému, ukončenému, završenému systému azylu Európskej únie, tak aby sme zaistili čo najrýchlejší postup a to jednotný pre všetky krajiny EU. Ešte raz ďakujem všetkým deňovým spravodajcom, ktorí eh, so mnou spolu na tomto pracovali. A tiež sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom, ktorí na tom veľmi usilovne pracovali taktiež. Správa pana Koja tiež e, bola odhlasovaná. Ja som e, pozabudol poďakovať teňovým spravodajcom. Teraz to teda naprávam. E, ceníme si aj prínos kolegov. Návrh 188 a 189 sú rovnaké. Nech sa páči, otváram hlasovanie. 188 a 189, to sú dva rovnaké návrhy. Hlasovali všetci, prosím, koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 190. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 100. 91 192. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej články E, návrh 477, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 480. Otváram hlasovanie. Aha, tento je bezpredmetný. Pardon. Ospravedlňujem sa. Predseda mal pravdu, sekretariát sa mýlil. Len si teda môžete byť istí, že ja to mám pod kontrolou. Takže ešte raz. 480, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 485 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 485 prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Článok 5, kompromis 2. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Prosím, koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Článok 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 565. Môžete hlasovať? 565. Nie ten odpadá. Prepačte. 5 odpadá, takže kompromis 4A. Prepačte, ospravedlňujem sa, môžete hlasovať. Zotváram hlasovanie. Schválený kompromis 5. Môžete hlasovať. Otváram hlasovanie. Schválený kompromis 6. To je na strane 15. Pokiaľ máte rovnaký zoznam ako ja, môžete hlasovať. Kompromis 6. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz kompromis 7. Na strane 17 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis 9. Môžete hlasovať otváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 10a. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 13. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 14, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 796, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 797, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 799. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 798. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 800. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 801, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Osemsto dva môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 15, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 17. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 18. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozme sa na vrch 874. Môžete hlasovať. 874. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 875. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 878, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 877, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 876, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 880. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 871. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 882 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 19 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeníci návrh 926, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 927. Teraz to hľadám zase 927. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 21, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 21a, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 22. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 22a, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 23, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 24, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 25. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz strana 52, kompromis 56. E, môžete hlasovať. Kompromis 26 môžete hlasovať na strane 52. A uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 27 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 28 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 29 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené kompromis 30, môžete hlasovať. ktorom hlasovanie schválené. Kompromis 31 na strane 60. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválené. 1174. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 32. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 33, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 35 na strane 73. Kompromis, prepačte. Vynechal som celú stránku, to nie je dobré. Takže 1, 1 2, 4, 7. Pozmeňujúci návrh môžete hlasovať. 1, 2, 4, 7. Na strane 70 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh. 1, 2, 5, 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 34. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválne. A teraz kompromis 35 na strane 73. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 36. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 37. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 38 na strane 79. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz na strane 73. 1, 3, 9, 8, pozmeňujúci návrh, môžete hlasovať. 1, 3, 9, 8, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 39, môžete hlasovať. Kompromis 39. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Veľkou väčšinou, takže kompromis 40. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 41. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválené. Kompromis 42, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 43, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 44, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej pozmeňujúci návrh 1502 1502 na strane 90 môžete hlasovať. 1502 a 1503 sú identické, prepačte. Môžete hlasovať o oboch. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1504 môžete hlasovať. 1504. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 1506 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1507. Prepačte. 1508. 1508. Môžete hlasovať. Prepačte ešte raz, sa spravedlne moja chyba. 1507. O tom som si hlasovať. 1507. Prepačte, moja chyba. Dobre, takže uzatváram hlasovanie. Chválený. 1508 teraz, môžete hlasovať, alebo 1509. 1509. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1501. Pardon, 1510. Laura, toto je veľmi dlhé hlasovanie. Dal by som si kávu. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 45. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz kompromis 46 na strane 94. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 47 na strane 96. Môžete hlasovať. Kompromis 47. Uzatváram hlasovanie. A schválené na vrch, 1500 nie 1577. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 1579. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 48. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 1584. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 1500 1590. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1592. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 1595. 1596 sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Now, for recitals, we go to 19... Teraz 195 e, e, ustanovenia. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 196. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Zamieta sa. 197. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. Schválené. 199. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. 201, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 203, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 204, môžete hlasovať. Končím hlasovanie. Zamieta sa 206, 207. Otváram hlasovanie. Končím. Príjma sa 209. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 215. Otváram hlasovanie. 215. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 216. Otváram hlasovanie. Končím. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 2574 a 2578 identické. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, samozrejme, čiže 257 ešte hlasovali stále. Otváram, končím hlasovanie. Zamieta sa. 258, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 4 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 273. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 4. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 285. Otváram hlasovanie. Končím. Príjma sa. 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz prejdeme k 296. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 9. E, Otváram hlasovanie. Končím. Príjma sa. 301. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa. 339 na strane 108. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 340. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací návrh 344. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 3, 4, 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 341. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa.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 Ospravedlňujem sa, kolegovia, len sa chcem ujistiť, že... Takže na strane 115, 423. 423. Pokiaľ niekto si myslí niečo iné, povedzte, ale preverili sme to na strane 115, pozmeňte sa na 423. Otváram hlasovanie. 4, 2, 3. Kolegovia. Takže 4, 2, 3. Štyri, dva, tri. to 4-2-3, pokiaľ nikto nemá nie, e, nejaký iný nápad. Na, koordinátor PP. Prepačte, je tu 400, 422 a 423 sú identické v hlasovacom zozname. Nie, 423 je samostatne. Okay, the, um, sorry, the EPP, sorry, the EPP deputy coordinator is correct. Zastupca koordinátora EPP má pravdu. Ďakujem. Takže kolegovia, na tejto báze sme teraz na 4-2-6, pokiaľ to správne chápem. Všetko ostatné padá, čiže začíname 4-2-6, ospravedlím sa, ďakujem. Čiže hlasujeme o 4-2-6. Kolegovia, len preverám, či je to 426, alebo prejdeme k záveru. Sekundu, poprosím. So we go from 46. No, from 30. 30, 40, 422 and 423. It's better to vote those. Yes. Colleagues, um, can I just make this... Kolegovia, do, dovolte mi robiť nasledujúci návrh. Navrho, navrhujem od 30 budeme hlasovať. Ďalej to bude jasnejšie, to bude môj návrh. Veľmi rýchlo a potom sa dostaneme k záveru. To zabezpečí, aby sme neurobili žiadnu chybu. Áno, takže poďme od, od 30 ďalej. 1595 and 1596 were adopted. Yeah.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 keď si niečo myslí niečo iné, tak nech povie tak, že pozme sa 30, otváram hlasovanie. 30 až 32 sú identické, otváram hlasovanie. Áno. Čiže 62 úvodné stanovenie, 30 až 42 pozmejúci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Na strane 114 to sa príjma. A teraz prejdeme k 6. Otváram hlasovanie. 426. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz prejdeme k 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 427. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz prejdeme k 436. Nie k 436, ale ak 442 na strane 116. 442 pozmeňovací návrh. 442. Otváram. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A 443. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 4, na strane 117. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 4. Nie, to bolo 4. Sophie? Nebolo jasné, o čom sme hlasovali. Môžeme ešte raz. Ktorý? 4, 5, 4, úvodné ustanovenie 75. Dobre, ešte raz. Keďže je to dôležité. Takže pozmeňovací návrh 4, 5, 4. Otváram hlasovanie. Hlasujem ešte raz o 4, 5, 4. Končím hlasovanie. Príjma sa. 455, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 457, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 470. 470. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A potom, kolegovia, finálne hlasovanie, menovité hlasovanie. Teraz otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 36 za 12 proti, 8 sa držalo, príjma sa. Blahoželám. A ospravedlním sa kolegovia. A hlasovanie o rozhodnutí o vstupe do rokovaní. Hlasujeme. Končím hlasovanie. 39 za 9 proti 40 zdržali. Príjma sa. Blahoželáme pani Ferrara a blahoželáme i tieňovým spravodajcom k tomuto súboru a všetkým. Ďakujem pekne. Kolegovia, máme ešte kolegovia, hneď prejdeme k ďalším bodom. Ďakujem. Čiže ďalšie dve hlasovanie. Etias. a s pani Gals chcem sa spýtať, či si prajete vyjadriť sa. Pán predseda, chcem vám len vás informovať, že Koreper prijal pozíciu parlamentu po posledných technických stretnutiach, takže môžeme teraz hlasovať. Ja som vďačná za úzkú spoluprácu s oboma predsedníctvami, s estonským i bulharským. A k tomuto bodu, no v prvom rade musíte vedieť, že to bolo veľmi, veľmi ťažký spis a dosiahli sme toho veľmi veľa a máme veľmi silnú pozíciu parlamentu a to je potvrdené týmto textom. Musím poďakovať spravodajcovým pani Guillaume, pán Depre, pani Veržia, a ďalším, i keď niekedy diskusie boli pomerne burlivé, ale všetci, všetko, všetci prispeli k solidnému textu, ktorý môže byť implementovaný v praxi, takže som veľmi vďačná a v prvom rade musím poďakovať i všetkým asistentom a konzultantom politických skupín, ktorí urobili excelentnú prácu, mali trpezlivosť prebiesť si, pre, prejsť si všetky technické otázky a najmä sekretariátu musím poďakovať Katrin Huber za jej prácu, pretože ona urobila excelentnú prácu. Takže ďakujem vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne a ďakujeme tiež všetkým eh, pracovníkom a môžeme prejsť hneď k hlasovaniu. Čiže keď schválime tento text, čiže prejdeme k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Len som chválil sekretariát, v každom prípade nevadí. Takže končím hlasovanie. Príjma sa 45 za 10 proti, nik sa nezdržal. A druhé hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pani Veržia potom. Ďakujem. Končím hlasovanie. Máme výsledok tohto hlasovania? Neobjavilo sa to. Ja som to na obrazovke nevidel, kolegovia, ale dali mi výsledky 45 za. O, takže v druhom, neviem prečo sa mi to neukázalo na obrazovke. Na žiadnej obrazovke sa to neobjavilo, čo je trošku zvláštne. Je to problém? Na niektorých z našich obrazoviek sa to objavilo, ani na vašich. Dobre, v poriadku. Nechcem tu vytvárať nejaké problémy, ale hlasovanie tu bolo E, zaznamenanej, keď sa to u vás neobjavilo. Čiže 45 za, 10 proti a nik sa nezdržal k druhému hlasovaniu, takže blahoželáme pani Gál a tieňovým spravodajcom. Pani Veržia, máte procedurálnu otázku? Ja by som rada využila, aby som sa pripojila k slovám vďaky Kingy Gál, najmä našim spolupracovníkom, ale ešte predsa len mi dá poznámka k tomu, ako to celé fungovalo. Zastavili sme rokovania tieňových spravodajcov na záver eh, decembra. Za estonského predseda potom ubehli tri mesiace rokovaní na technickej úrovni a tam sa vytvoril kompromis, ktorý sa týka ochrany údajov a to nie je uspokojivá verzia, teda um, ehm, nie je veľmi ľúto, že sa to urobilo takto. Chcem sa samozrejme pripojiť k slovám vzďaky k všetkým, ale bolo by vhodné do budúcna vyhnúť sa takejto metóde práce. To nie je podľa mňa vhodná metóda v legislatívnej oblasti v takejto významnej téme. Je to veľmi významný krok, eh, ktorý sa týka všetkých príslušníkov tretich krajín, ktorí nepotrebujú víza. Eh, týka sa to cestovného povolenia. Teda v skutočnosti sú to naďalej víza, ale pod iným menom. Myslím, že minimálne by si to vyžadovalo stretnutie teňových spravodajcov, aby sme to prerokovali ešte predtým, ako sa to odhlasuje. Dúfam, že v budúcnosti sa nebudeme musieť eh, vrácať k takejto metóde, ktorá nie je dobrá. Myslím, že takéto unáhlenie príjmania legislatívy nie je vhodné. Mohli sme si eh, úplne pokojne ponechať niekoľko týždňov eh, času navyše a bolo by to lepšie. Um, uh, Bola to procedurálna otázka, ale bolo to komentár k finálnemu spravodajcovi. Myslím, že spravodajkyňa počula e, vašu pripomienku. Myslím, že vaše vyjadrenie bolo vypočuté. Spravodajkyňa nechce reagovať, takže vďaka za tieto body. Okay, colleagues, um, we, we are going to... Prejdeme kolegovia k bodu 10. Máme tu pána Drexlera. As he does, I will just introduce this point. This is the fact... Postupne, ako pán Drexler prichádza za predsednícky stôl, tak približme tento bod. To Je to posledný bod dnešné dopoludne. Pán Drexler, prichádzate k nám? Takže kým príde, priblížime, že ide o prezentáciu právnej služby. Niektorí si ešte spomínajú na tento rozsudok. Ide o nedávny rozsudok Všeobecného súdu 22. marca 2018 vo veci dekapitány proti parlamentu. Ide o anuláciu rozhodnutia parlamentu, čo sa týka plného prístupu k dvom tabulkám, štvoch, štvorstupcovým tabulkám, čo sa týka rokovania trialógu o prebiehajúcich legislatívnych konaniach. Viem, že niektorí kolegovia to pozorne sledujú, aj dopady, aké to má. Teraz dám slovo zástupcovi právneho odboru, aby nám približil tento rozsudok podrobne a potom prebehne výmena názorov. Pán Deklar, nech sa páči. Máte slovo. De Capitani case. Thank you, Chair. And thank you. Ďakujem, ďakujem aj za pozvanie. Aj za to, že máme možnosť približiť vám tento rozsudok. Na úvod by som povedal, že poprvýkrát Všeobecný súd sa zaoberal takýmto prípadom ktorý sa týka legislatívneho konania a konkrétnejšie, čo sa týka aspektu trialógov a štvorstĺpcových dokumentov. Tento prípad, e, o ňom rozhodla 7. komora Všeobecného súdu a e, bolo to posunuté piatim sudcom. Ako vieme, je to veľmi významný rozsudok Niektorí by dokonca povedali, že je to prelomový rozsudok. Je to milník, ktorý môže mať eh, veľmi ďaleko siahle dôsledky a prekročí rámec len jednoduchého prístupu k dokumentom, pretože sa to týka prístupu k dokumentom, týka sa to občianských práv, ale tiež sa to týka legislatívnej práce, ktorá sa musí vykonať. Niekoľko možno eh, informácií ku kontextu Eh, o čo tu išlo? Išlo rozhodnutie parlamentu, eh, ktoré sa týka požiadavky eh, Emilie de Capitaniho, čo sa týka prístupu k dokumentom. Pán De Capitani pôvodne predložil rozsiahlu požiadavku, týkalo sa to rozličných dokumentov, pričom sa zameriaval na štvorstĺpcové dokumenty, ktoré sa týkajú prebiehajúcich legislatívnych konaní táto prvá požiadavka bola obmedzená. Potom to pán dekapitán je obmedzil len na prebiehajúce konania na základe článku 5 zmluvy o fungovaní EÚ, teda konania v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a tiež na základe článku 16 eh, tejto zmluvy tu ide o ochranu osobných údajov. Parlament informoval žiadateľa, že zistil sedem eh, takýchto viac stĺpcových tabuliek a dal prístup, plný prístup k piatim a čiastočný prístup k dvom tabul, tabulkám. Keď hovorím čiastočný prístup, znamená to, že štvrtý stĺpec eh, týchto dvoch dokumentov nebol sprístupnený. Týka Volili sa tieto tabulky e, najmä návrhov, ktorým sa zaoberá váš výbor. A tiež e, konkrétne sa týkli neredenia Europole. Argumenty by sa dali zhrnúť, takže pokrývali e, dve základné úvahy, jednak konkrétne, špecifické aspekty, ktoré sa týkali konkrétnych návrhov a najmä E, sa odvolávali na citlivosť týchto návrhov, tie všeobecné e, výhrady, ktoré sa týkali fungovania legislatívneho procesu. Pán de kapitány napadol rozhodnutie parlamentu na úrovni Všeobecného súdu, rada a komisia zasiahli, podporili parlament a koncom marca Všeobecný súd rozhodol tým, že prijal svoj rozsudok. Čo sa týka samotného rozsudku, tu sa dá povedať, že jednak Všeobecný súd sa odvoláva na judikatúru a e, všetky rozsudky, e, teda konkrétne nariadenie 1048 e, z roka 2001 a tam sa popisujú trialógy a teda v rozsudku potom rozsudok uvádza ďalšie argumenty. Najskôr, čo sa týka všeobecného predpokladu o neprístupe, zasahovatelia v tomto smere eh, tvrdili, že všeobecný súd by mal uznať takýto všeobecný predpoklad eh, o zamedzenie prístupu k štvorstĺpcovému dokumentu, pokiaľ konanie ešte prebieha tu Všeobecný súd nebol ochotný prijať eh, takýto všeobecný predpoklad a to jasne uviedol, pretože na základe argumentu, že takýto predpoklad nie je možný v prípade, že ide o legislatívnu činnosť. Tu ide napríklad eh, o, o bod 84. V tomto smere rozsudok plne dodržiava smerovanie, ktoré nastavil rozsudok Turkov a taktiež e, ďalší rozsudok e, Info Europe. Ďalej súd zachádza e, skutočne až do obsahu a uvádza argument rizika podkopania legislatívneho konania. A tu argumentácia súdu vychádza z logiky, z ktorej vychádzal aj parlament – teda predovšetkým tento rozsudok eh, skúma pôvody, ktoré súvisia s argumentom citlivosti tejto oblasti, v oblasti policajnej spolupráce. To bolo témou návrhu a to eh, odmieta. Uvádza, že aj keď táto otázka je politicky aj právne zložitá a citlivosť eh, celej politickej oblasti nie je primeraným dôvodom preto, aby legislatívne konanie ako také bolo ohrozené. To sa uvádza v bodoch 89 až 97. A ďalej, v druhom rade Všeobecný súd pokračuje v analýze argumentov parlamentu a ostatných inštitúcií, čo sa týka legislatívneho konania vo všeobecnosti. Tu sa prvý argument týkal riziko verejného tlaku na aktérov v legislatívnom konaní. A to Všeobecný súd uvádza, že vyjadrenie e, verejnej mienky je významnou súčasťou výkonu demokratických práv európskych občanov. To som priamo citoval. Okrem toho dodáva, že aj keď vonkajší tlak by mohol predstavovať e, dôvod na zamietnutie tejto žiadosti súd tak či tak požaduje, a to už sa uviedlo v predchádzajúcich eh, súdnych konaniach, že realita takéhoto tlaku sa musí dokázať a to s istotou a tiež by sa mali využiť aj hmatateľné dôkazy. A to v tomto prípade neplatilo, preto tento argument bol zamietnutý. Ďalší argument predbežnej a neformálnej povahy tohto textu, čo sa týka toho štvrtého stĺpca, tu Všeobecný súd tiež zamietol tento argument, pretože podľa súdu e, schválenie nariadenia 1049 sa týka rozhodovacieho procesu, ale nezahrňa akékoľvek rozlíšenie podľa štádia pokroku celého konania. Ďalej argument možnej straty dôvery medzi inštitúciami. Súd zamietol aj tento argument a využil povinnosť lálneho konania v zamietnutí tohto argumentu tým, že tvrdil, že ak by to šlo k strate dôvery medzi inštitúciami, inštitúcie by porušili svoju povinnosť lojálnej spolupráce. Teda aj tu súd požaduje v takomto prípade predloženie hmatateľných dôkazov, že naozaj je riziko straty dôvery. A ďalej je e, tzv. argument o priestore na premýšľanie. Tento argument je Všeobecný súd zamietol, keďže trialógy a to sa tu tiež jasne uvádza, trialógy sú významnou fázou legislatívneho konania ako takého. A to sa uvádza v bode 105. V tomto kontexte Všeobecný súd zdôrazňuje tiež, že tento rozsudok sa netýka otázky priameho prístupu k obsahu trialogov, len tu ide o otázku o, prístupu na požiadanie k dokumentom, ktoré vznikajú v kontexte trialógov. Všeobecný súd tiež uvádza, že tento rozsudok nejako nespochybňuje voľné výmenu názorov medzi inštitúciami, keďže účastníci trialógov vždy majú možnosť stretnúť sa, prejednať kompromisné texty, ktoré sa uvedú v štvrtom stĺpci na prípravných schôdzach. A ďalej argument dočasnej povahy zamietnutia. Tento argument bol tiež zamietnutý a to z toho dôvodu, že trvanie trialógov v fáze trialógu samotnej sa môže pohybovať v dosť značnej dĺžke. Súd dokonca uviedol, že to môže byť konanie s otvoreným koncom, teda Všeobecný súd tiež považoval za dôležité zohľadniť, eh, že opatrenia, ktoré existujú v niektorých výboroch eh, v parlamente, teda opatrenia, ktoré sa prijímajú interne, čo sa týka informovania o dianí v trialógoch, nie, nedostatočne eh, naprávajú nedostatok transparentnosti hľadiska prístupnosti informácií v štvrtom stĺpci, kým ešte trialog prebieha. Teda Všeobecný súd dospel v záveru, že žiaden z argumentov, o ktorých sa opral parlament, nebol dostatočný na dokázanie toho, že sprístupnenie e, dokumentu, e, štvorstĺpcového dokumentu by ohrozilo konkrétne aj fakticky rozhodovací proces, o ktorý tu ide preto, toto rozhodnutie parlamentu bolo anulované a to znamená, že parlament by mal formálne prijať nové rozhodnutie, čo sa týka prístupu k dokumentom, o ktoré tu ide. Čo sa týka praktických dopadov, so... tak eh, v prípade budúcich žiadostí o prístup k štvrtlcovým dokumentom, pokiaľ bude naďalej prebiehať legislatívny, legislatívny postup, tak parlament bude musieť rešpektovať tento rozsudok a nebudeme sa um, môcť e, spoliehať na to, že môžeme to automaticky odmietnúť len preto, že ten legislatívny proces ešte prebieha pokiaľ na báze prípad od prípadu sa stanoví, že existuje riziko, že sa podkope zákonodárny proces, tak e, za týmto účelom musia byť dodané e, hmatateľné dôkazy. A ďalej sa týka ešte nejakého všeobecnejšieho dopadu na to, ako fungujú trialógy. Rozsudok stanovuje, že trialóg je súčasťou zákonodárneho procesu a taktiež stanovuje, že trialógy prebiehajú zatvorenými dverami. Avšak, čo týka toho zvyšku alebo ostatného dopadu tohto rozhodnutia na dokumenty iné než štvorcovcový dokument, aby som povedal, že je veľmi ťažké odhadnúť nejaké dôsledky ešte v tejto fáze. No a na záver svojej prezentácie by som chcel povedať, že toto bol prípad, ktorý bol pred Všeobecným súdom a máme tu taktiež odvolacie konanie. Ako viete, tak odvolanie môže prebehnúť len na základe e, práva. Je tu určitá lehota na takéto odvolanie a lehota na odvolanie uplynie 8. júna 2018. Takže v skratke, toľko sa dá zatiaľ povedať na túto tému a pokiaľ máte nejaké otázky, tak sa môžete pýtať. Áno, Možno mala 10 minút, ale pri tom už otázky možno budú. Dobre, takže ďalšia fáza bude, že môže prebehnúť odvolanie pred súdnym dvorom. Tam to potom prebehne s systémom poroty. A možno nejaké špecifické stanoviska o toho, čo sa povie porote, tak to, tie sú dôležité. Takže Sophie, ešte niekto ďalší sa chce opýtať, pani Sipo, takže traja, dobre. Takže pán De Jong. Ďakujem. Pán predseda, musím povedať, že momentálne naďalej mám sťažnosť u ombudsmanky ohľadom e, preskúmania prístupu k dokumentu. Predpokladám, že ombudsmanka sa k tomu vyjadrí čoskoro. Taktiež, čo sa týka registra transparentnosti, rady Tuto ma veľmi motivuje, toto rozhodnutie. Vyzerá to, že sa to trochu možno otvorí širšiemu prístupu, ale je to jedna vec, ktorú úplne e, vo svojej podstate nechápem a jedno odporúčanie, ktoré by som mal, čo týka nadchádzajúcich procedurálnych krokov. Takže čo nechápem? To podkopávanie e, procesu rozhodovania, pokiaľ je tam tlak, že bude, pokiaľ je tam riziko, že bude vyjaný externý tlak a síce, že občania chcú vykonávať svoje alebo uplatňovať svoje demokratické práva a preto musia byť schopní sledovať ten zákonodárny proces, proces rozhodovania. Ja si myslím, že v demokracii, pokiaľ môžete tento proces sledovať, tak neuškodí, pokiaľ občania budú vyjadrovať svoje myšlienky a názory, predovšetkým pokiaľ sa to týka ich práv, ale vo všeobecnosti myslím si, toto nemôže podkopať ten proces, pretože to je demokracia, takže nerozumiem to, tomuto kritériu, ktoré sa v minulosti využívalo. Možno by nám to host mohol objasniť. A ďalej možno nejaké nadväzné kroky, ktoré si dokážem predstaviť. Som tieňovým spravodajcom spisu, ktorý je zablokovaný na rade prístup dokumentov. Sofie prikyvuje, my sme na tom už dlho spolupracovali, máme aj veľmi dobré stanovisko ako parlament. Možno by sme mohli trochu poposrčiť tie rokovania, ktoré sú určite nutné. Druhá vec, miesto nejakého odvolávania sa, samozrejme to si musíte rozhodnúť vy, ale miesto odvolávania sa nemali by sme ako parlament dostať svoje odpovednosti a v prípadoch, ktoré sú úplne jasná prvý pohľad. Napríklad, čo sa týka toho registra transparentnosti, viem, že zelení už žiadali o to, aby proaktívne sa publikoval ten štvorstĺpcový dokument. Takže možno nejaký takýto e, krok, že budeme proaktívne publikovať určité dokumenty, ktoré by mohli byť podľa nás užitočné pre demokratický proces. Ďakujem. Veľmi žitočná pripomienka, pán De Jong. Proces, čo týka toho dokumentu ohľadom prístupu k dokumentom, tak to je snad najdlhšie zablokovaný spis v histórii. Ale Prepašte, ešte nejaký iný spis eh, ohľadom antidiskriminácie. Dobre, dobre, nepúšťame sa do toho. Aj modrá karta je zablokovaná, všetko možno zablokované. Takže teraz ešte Sofie. Súhlasím s Denisom de Jongom. Nemyslím si, že by parlament sa mal odvolávať, to by bola hamba. Mali by sme sa chopiť svoje zodpovednosti. A predovšetkým, čo týka tej otázky externého tlaku, ja si myslím, že to práve naopak môžeme podliehať externému tlaku len pokiaľ tam budú nejaké tajomstvá. Pokiaľ budeme otvorení, tak kto na nás bude môcť tlačiť? Ale tajomst, nejaké tajnoskarčenie nám určite nepomôže v žiadnom prípade. Druhá vec. Pokiaľ je pravda, alebo pokiaľ by bola pravda, že zverejňovanie dokumentov špecificky podkope legislatívny proces, tak by boli podkopané všetky legislatívne procesy, pretože každý jeden, jeden dokument, ktorý existuje, tak si ho nájdete ehm, cez nejakú mimovládku, cez nejakú spoločnosť. Ja za moju dlhú kariéru sa mi nikdy nestalo, že by som sa nedopracovala nejakému dokumentu. Všetko je publikované, takže určite rozhodne by to nepodkopalo legislatívny proces. Toto je absolútne mizerný argument. Takže ako budeme pokračovať? Mali by sme proaktívne sa k tomu postaviť, buď publikovať dokumenty, nemyslím si, že tie štvorstopcové dokumenty sú také veľmi zaujímavé, že ľudia masovo si budú stiahovať z webovej stránky, ale dobre, možno niektoré veci sú zaujímavé pre rôzne zúčastnené strany, takže by sme nemali len oživiť nariadenie o prístupe k dokumentom, ale proces, ktorý sme mali, že sme mali výročnú správu hľadom prístupu dokumentov, hľadom transparentnosti, v tomto parlamente sa stále opakuje, že trialog by mal byť transparentnejší, dokumenty by mali byť v dispozícii. Európska unia sa mení, parlament sa mení. Ľudia sú veľa aktívnejší, čo sa týka politického procesu, takže toto by sme mali vidieť ako príležitosť. Rok pred voľbami by sme mohli ukázať, že vážne myslíme všetko, čo hovorím o transparentnosti, mali by sme zmeniť našu rutinu a byť otvorenejší. Ďakujem a Birgit. Ja si myslím, že keď sa pozrieme na tie praktické aspekty a politické prostredie, tak nie je jednoduché povedať, buď, že toto rozhodnutie je skvelé, alebo toto rozhodnutie je hrozné, lebo nežijeme v nejakom váku, máme tu politické prostredie, takže máme tu parlamentnú demokraciu a ja nepodceňujem hodnotu transparentnosti a neviem, odkiaľ toto vychádza kde to má skončiť. Transparentnosť na stretnutí schôdzi eh, pardon, na stretnutí skupín, výborov, všade by sme mali mať transparentnosť. Nie je lepšie mať najprv vlastné stanovisko a potom až sa neho podeliť s ostatnými. Mali by sme byť opatrní. A povedať, že toto pomôže občanom, že budú môcť potom sledovať ten legislatívny proces, myslíme si naozaj, že toto občanom pomôže? Budú občania čítať tieto texty a pochopia zmeny, ktoré tam sú? Ja si myslím, že tí, ktorých to zaujíma a ktorí budú sledovať tieto dokumenty, to sú rôzne zúčastnené strany. A nezabúdajme, že vplyv na kontakt s, so zúčastnenými stranami, toto nezačalo až potom, čo komisia prišla s ich návrhom, ale ešte oveľa skôr, keď komisia ešte len písala svoj návrh, mnohí aktéry sa snažili už ten návrh dokumentu ovplyvniť a v priebehu tohto proc, toho procesu, keď od, o tom diskutuje s radou a s parlamentom, tak taktiež je tam veľká miera verejného tlaku, to je v poriadku, ale to nie sú, opakujem, bežní občania, to sú napríklad lobbysti, rôzne zúčastnené strany, takže ten tlak, ktorý by prišiel, by sa netýkal občanov, ale bolo by to určité strany, ktoré majú určité konkrétne záujmy a toto môže vyvstať aj po tom, čo príde e, konkrétne rozhodnutie na rade a v parlamente. Bežní občania, tí vedia, že sa možno niečo deje, chystá, ale hovoria, dobre, my sme si vás zvolili, tak si robte svoju prácu. A čo sa týka niektorých konkrétnych spisov, tak samozrejme ten záujem sa rôzni. Niekedy to nezaujíma skoro nikoho a niekedy tam máme obrovský záujem lobbystov, to sme videli aj v prípadoch, napríklad, napríklad TTIP, e, nariadenia o ochrane údajov, elektronických dôkazov a tak ďalej. A toto sú zúčastnené strany, nie sú to bežní občania. Takže buďme opatrní. A posledná pripomienka ohľadom ovplyvňovania. Tak e, my žijeme v dobách falošných správ, fake news. A toto, prepačte, to nie je otázka, ale je to fakt. Naša práca sa tu zmení. Aj práca všetkých parlamentov sa zmení. Fake news tu vždy boli, ale teraz sa šíria viac s príchodom digitálnych médií. A ja vám môžem povedať, že ten príklad nariadenia o ochrane údajov, tak predovšetkým v Nemecku, tam koluje toľko lží ohľadom dopadu tohto nariadenia na život bežných občanov, že neviem, ako už všetky tieto fake news mám vyvracať. Takže transparentnosť môže byť dobrá, ale myslím si, že je treba si zistiť, koho čo zaujíma, koho zaujíma nejaká informácia, ako sa k tomu postaviť, do aké miery je to užitočné, do aké miery sa dá niečo zneužívať a čo to znamená pre našu prácu v parlamente aj na rade. A myslím si, že toto rozhodnutie možno bude dobré, možno bude zlé. Je treba zaujať e, príslušné stanovisko aj čo sa týka komunikácie s verejnosťou. Vidím, že kolegovia postupne už odchádzajú, takže je treba k tomu ešte si vypočuť nejaké stanovisko od nášho hostia. Chápem, čo hovoríte, Birgit. Hovoríte, že my ako Libe, ako parlament, budeme v takej situácii, že nás nemôžu vnímať ako niekoho, kto sa odvoláva proti rozsudku, pretože pokiaľ chce mať zvyšnú transparentnosť, tak my nemôžeme byť tými, čo sa proti tomu odvolávajú. Takže by sme mohli vydať takéto odporúčanie, že sa neodvoláme. Toto je to zásadná vec, koordinátori to možno ešte detaľnejšie prediskutujú a potom ešte výbor Júri sa tým bude samozrejme zaoberať. Takže možno toto sa zhodneme, koordinátori by o tom mohli diskutovať čo teda odporúčime ju výboru Júri. Je to v poriadku? Dobre, to je myslím zásadná vec. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? tomu, čo podali pán De Jong, pani Intfeld a pani Sipol. Ďakujem. Stručne len. Vrátim sa k tomu, čo ste povedali Včera som vo výbore pre právne záležitosti prednesol rovnakú prezentáciu. Niektorí kolegovia povedali, že v podstate to politické rozhodnutie, ktorý musí teraz padnúť vo výbore pre právne záležitosti, či sa odvoláme alebo nie. Nie je to len právna otázka. A čo sa týka otázky externého tlaku, tak Určitým spôsobom je jasné, že sa v tom rozsudku hovorí, že len to, že doteraz nebolo takéto riziko, že to ešte nestalo, tak sa to ešte nest- už nestane. Môže dojsť takémuto tlaku, externému tlaku, ktorý by podkopal legislatívny proces. A toto súd povedal. Takže tento argument v tomto prípade nemôžete použiť, ale teoreticky by sa mohol použiť inokedy, keby ste sa ma teda opýtali, ako by tato, tento argument mohol vyzerať, tak neviem presne. Bolo by to vždy prípad od prípadu. A to by sme sa pozreli neskôr. Ale len tak z brucha musím povedať, že by to musela byť nejaká konkrétna situácia, potom by sme sa na tým museli zamyslieť. A ináč sa už tomu nedá veľa čo povedať, ale pokiaľ sa mýlim, tak mi to povedzte. Boli to otázky, boli to len vyhlásenia z, od z, skúsených č, e, členov. Myslím, že to opäť dáme na agendu koordinátorov. E, a myslím, že potrebujeme vytvoriť tú, túto základnú líniu o tom, ako budeme videní v otázke transparentnosti. Zatiaľ sa zdá, že sa všetci nerozhodli, ale z pohľadu Libe musíme byť veľmi citliví k tejto otázke transparentnosti a ako sme eh, videní, aby sme sa toho neobávali, princípe a to je signál, ktorý by sme Juri mali vyslať. Viem, ale v tejto príležitosti zvonka to možno tak vyzerá, ale ja verím váš bod. Nie je to čierno otázka, čiže mali by sme mať lepšiu diskusiu a úzko s Juri, Juri s ním spolupracovať. keďže zatiaľ sme k plnému záveru nedošli, ale myslím, že musíme sledovať úzko túto diskusiu, pretože my máme náš záujem vlastný a veľmi dôležitú obsahovú úlohu. Týka sa obsahu, nie len postupu, to by sme si mali uvedomiť. To je úloha Libe a Jury potom sa viac venuje postupom, procedúram. Takže e, venujme sa tomu, opäť sa vám ozveme, ale budeme na tejto báze spolupracovať, Júri, a potom to dám na program koordinátorov. Dobre, ďakujem veľmi pekne kolegovia. Ďakujem.